by Európa mohla aj v zahraničí podporovať, podporovať nejaký zdravý e, životný štýl, zdravý zelený. E, nakoniec polovica občanov e, občanov v Európe majú viac ako 50 rokov, má viac ako 50 rokov a tá druhá polovica by sa chcela dožiť 50 rokov, čiže mali by sme hovoriť aj o zdravých čerstvých o, napríklad zeleninách, ovoci, nemusí to hneď byť bio ovocie, biozelenina, ale mali by sme v každom prípade menej jesť mesa a viac ovocia zeleniny, mali by sme menej cestovať e, do práce takýmito, takýmito rôznymi individuálnymi dopravnými prostriedkami. Bolo by veľmi dobré, keby Európsky parlament umožnil členom aj e, na toto stretnutie napríklad e, sa dostaviť v Bruseli a nemuseli sme cestovať do Štrasburgu. To by bol tiež dobrý príklad. Ďakujem pekne. Ďalej pani Grafini, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, tá tranzícia e, smerom k neutrálnej e, ekonomike z hľadiska uhlíkového, to je niečo, čo sme my prislúbili v rámci Parížskej dohody, ale pre parlament a pre komisiu potrebujeme taký fond, ktorý bude naozaj spravodlivý a pán Timmermans už niektoré veci vyjasnil. Vráťme, vráťme sa ešte k fondu, ktorý pripravil pán Juncker. Ten tiež nefungoval úplne tak, eh, ako by mohol fungovať a vlastne najviac neho ťažili tie krajiny, ktoré mali administratívne eh, podmienky na to, aby tie financie aj reálne eh, získali. Nesme dochádzať k diskriminácii, dekarbonizácia energetického systému by mala sa týkať aj iných priemyslov na základe konkrétnych štúdí. A netreba zabúdať na to, že e, východiskový bod každého členského štátu je odlišný a teda aj potrebujú iné e, konkrétne opatrenia. Ďakujem pekne, tým pán Kečdy je vybavené. Máme tu 50 eh, iniciatív komisie v najbližšej eh, dobe v tejto oblasti. Takže v podstate každý plenárny týždeň budeme viesť rozpravu na túto tému. Takže eh, vo vašich príspevkoch budete môcť spomenúť rôzne aspekty. Chcem na záver ešte dať slovo pánovi podpredsedovi Timmermansovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi stručne. Ak neobmedzíme zvyšovanie teploty na 1,5 stupňa, už jednoducho nemôžeme ovládať náš e, vlastný údiel. E, potom sa budú kaskadovým spôsobom reťaziť ďalšie negatívne až tragické dôsledky. Pokiaľ nebudeme my ovplyvňovať štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá momentálne prebieha a nebudeme to robiť rýchlo, tak to spravia iní namiesto nás. Niektorí e, E, na tom budú tak povedať zrižovať, ale zase iní na to doplatia. Tak to proste jednoducho e, vyzerá. A keď e, vidíte, že takéto veci sa idú stať, tak máte niekoľko možností. Môžete to odignorovať, môžete pokračovať v tom postupe, aký ste mali doteraz, alebo môžete sa bať, môžete sa schovávať pod postelou to by som určite ja neodporúčal, <laughs> alebo môžete začať konať. A toto presne navrhuje Európska komisia v rámci ekologického dohovoru aj v rámci tohto fondu. Niekto hovorí, že to nestačí. V zásade máte pravdu. Áno, nestačí to. Bude sa treba snažiť aj naďalej. Ale je to prvý, dobrý prvý krok. Každá cesta vždy sa začína s prvým krokom. A my začneme hovoriť o tých jednotlivých prvkoch aj spolu s vami na najbližších mesiacoch, na najbližších rokoch, tak aby e, ten mix bol nastavený správne. Chcem sa naozaj poďakovať pánovi predsedovi Buzekovi za to, e, že e, prispel k tomuto návrhu veľmi výrazne. Už som to spomínal, ale zopakujem to. Chcem iba pripomenúť, že práve pred rokom sme tu mali odvážneho starostu Pavla Adamoviča, ktorý bol zavraždený. Bol to môj priateľ a on tiež obhajoval niečo, v čo ja verím. Takisto otvorenosť, sloboda, dialog a ja chcem iba spomenúť pamiatku tohto človeka dnes, pretože si to zaslúži a nemali by sme na neho určite zabudnúť. A potom úplne na záver posledná vec, už tu bolo povedané, že som vnukom e, baníkov a je to pravda. Ale zároveň si uvedomujem, že uhlie to už nie je e, proste biznis budúcnosti, to je e, minulosť. A pokiaľ budeme toto ignorovať, tak môžete naďalej dotovať bane, uholné bane, liať tam peniaze, bude vás to stať milióny, ale ako potom vysvetlíte ľuďom, ktorí napríklad majú zniženú kvalitu ovzdušia, ako im vysvetlíte, že viac ako 400 tisíc ľudí v Európe zomiera predčasne práve kvôli nekvalitnej e, alebo nízkej kvalite ovzdušia. E, naozaj si myslíte, že naše deti, naši vnúci sa tešia na to, že budú pracovať v bani, v uholnej bani? Ja si myslím, že ľudia majú iné predstavy o svojej práci. A práve tento fond má za cieľ takéto e, nové miesta, nové pracovné miesta vytvoriť v takýchto regiónoch, ktoré už nebudú v budúcnosti uholnými regiónmi, bude tam iná ekonomika. A to, že budeme ignorovať realitu, to predsa e, nie je e, reálna možnosť, e, to nie je racionálne. Nespraví to podľa mňa ani britská vláda a ja som presvedčený, že v budúcnosti Európa spoločne s britskou vládou bude pracovať na tom, aby ekologický dohovor sa dostal do, alebo sa zrealizoval. Ďakujem pekne, pán Timmermans, ďalej pán podpredseda Dombrovskis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za túto inšpirujúcu rozprávu a veľmi živú rozprávu. Myslím, že cieľ máme rovnaký, chceme urgentne konať, máme rovnaké eh, predstavy o tom, aby teda tá tranzícia, ktorá nás čaká, bola aj spravodlivá, bola inkluzívna. Cieľ máme nastavený a teraz musíme pracovať na eh, dosiahnutí zelenej a sociálnej ekonomiky. Ale nespravíme to sami, nedokážeme to sami. Musíme nejakým spôsobom tie politiky nastaviť, ale musíme do toho zaangažovať aj európskych občanov a európske podniky. Máme financie na to, aby sme ten ďalší krok vykonali, e, tak aby všetci do toho boli zapojení. Máme e, postupy, ako tú tranzíciu nejakým spôsobom absolvovať. Máme tu aj technickú asistenciu, ktorá zabezpečí, že tieto trvalo udržateľné projekty sa budú môcť realizovať. Aby som sa teda vrátil k tým témam, ktoré tu dnes zazneli. Spomínal sa celkový dopad tejto zelenej tranzície na európske hospodárstvo a teda spomínal sa to, či tento e, fond, či tento mechanizmus je dostatočný. Ja chcem zdôrazniť, že isté štúdie už ukazujú e, mierne pozitívny dopad na hospodárstvo z tranzície na uhlíkové hospodárstvo. Samozrejme budú aj pracovné miesta, ktoré zaniknú, ako napríklad v uholníctve, v uholnom priemysle, ale zelená hospodárstvo takisto vygeneruje mnohé nové pracovné príležitosti, čiže treba to podporovať, podporovať tú zmenu a takisto podporovať aj tých ľudí, ktorí sa to bude týkať. Práve preto máme tento mechanizmus spravodlivej transformácie a takisto aj tento fond. Toto komisia aj zdôrazňuje a my navrhujeme takýto fond ako nový zdroj financí, že to sú peniaze, ktoré sú navyše, 75 eh, miliardy eur, ktoré sú navyše oproti tomu MFF, ktorý už máme. Pán predsedajúci, dámy a páni, sme presvedčení, že máme všetko preto, aby sme náš cieľ aj splnili. Budeme sa snažiť, aby sa to aj naozaj stalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rozprávu k tomuto bodu sme týmto ukončili. Prejdime k nasledujúcemu bodu o programu e, vyhlásenia podpredsedu Komisie Vysokého predstaviteľa a Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Iráne a Iraku po nedávnej eskalácii. Počkáme ešte chvíľočku, kým sa pán eh, komisár Borel usadí. Pán podpredseda, môžete začať, nech sa páči. Mr. President, honorable members of the European Parliament. First... Ďakujem pekne. Poprvé Ďakujem pekne Európskemu parlamentu za to, že naďalej sa venujete tejto téme e, situácie v týchto dvoch krajinách, ktoré sú spomenuté aj v tejto rozprave a nakoniec aj, e, že sa venujete celému regiónu. E, treba naozaj jasne povedať, že tie, to napätie v Iráne, v Iraku, v tomto regióne má potenciál e, destabilizovať situáciu, ktorá v posledných rokoch v regióne bola relatívne dobrá a mohlo by to mať dopady na e, životy milióny, e, miliónov ľudí. Chcem jasnú, jednu vec jasne povedať, a to síce som odhodlaný ako zastupca v EÚ v oblasti zahraničnej politiky, E, že e, chceme e, podporiť zastavenie tej eskalácie násilia v Iraku, pretože to musí stať sa predtým, než sa nám opäť táto situácia vymkne spod kontroly a to nie poprvý krát. A práve preto som zvolal na piatok mimoriadnú radu ministrov pre zahraničných, teda ministrov zahraničných vecí. Vrátil som sa z Chorvátska skôr, než som pôvodne chcel. A tam sme si povedali, že všetky diplomatické kroky pos, e, postupíme na to, aby sme deeskalo, deeskalovali situáciu, aby sme podpor, podporili regionálne e, riešenie. E, takto je to aj v záveroch rady napísané. E, predseda rady aj predseda, predsednička komisie boli do tejto snahy deeskalovať situáciu tiež začlenení a tak by to presne aj malo byť, to je správne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, za posledných 6 eh, týždňov a vlastne už od decembra sme eh, videli, eh, že napätie v Iraku sa zvyšuje. Nakoniec došlo k zabitiu generála Soleimaniho, čo vykonal vlastne americký dron, potom zase boli útoky Iráncov na iné ciele alebo proti iným cieľom, kde našťastie nedošlo k zabitiu e, osôb. A je možno e, si teraz asi povedať, že na teraz to vyzerá, že situácia už ďalej eskalovať nebude, ale my od začiatku tejto krízy sme sa veľmi aktívne snažili zdôrazňovať potrebu pokoja, e, deeskalácie e, vo vzťahu ku všetkým aktérom, či to je Irán, Irak, e, či to sú Turecko, Rusko, Čína, Emiráty, USA a tak ďalej. Proste chceli sme Mm, dosiahnuť to, aby každý človek, ktorý má, alebo každý aktor, ktorý tam má nejakú úlohu, aby tú úlohu, aby ten vplyv využil pozitívnym spôsobom, aby sa tam situácia upokojila. Prečo táto kríza je, e, predstavuje takú veľkú obavu pre nás a prečo môže ten región ovplyvniť negatívne? Súčasná situácia v Iraku a riziko ďalšej vojenskej eskalácie by mohli ohroziť e, dosť e, pozitívne kroky v oblasti stability v regióne a takisto aj v oblasti boja proti islamskému štátu a ak to takto bude ďalej eskalovať, mohol by sa Daesh, teda islamský štát, opäť vrátiť naspäť, opäť sa dostať na scénu, čo by mohlo zhoršiť situáciu, mohli by vzniknúť vlastne nové utečenské toky a tak ďalej a tomuto musíme za každú cenu zabrániť a e, práve preto musíme e, e, musíme vlastne podporiť snahu, ktorá zagarantuje tie výsledky v boji proti islamskému štátu, ktoré v posledných rokoch boli e, dosiahnuté. Takisto podporujeme potrebné politické reformy, ktoré musia v Iraku e, prebehnúť, vytvorenie vlád, vlastne tá vláda je tam stále iba dočasná, e, treba riešiť veľké spoločenské výzvy, ktoré v danej krajine sú, boj proti korupcii a tak ďalej. My sme už výrazne nainvestovali do stability Iraku, e, do rekonštrukcie, do rozvoja. Máme tam finančnú podporu viac ako 1,2 e, miliardy od roku 2014. Sústredili sme sa najmä na humanitárnu pomoc, e, podporovali sme vnútorných vysídlencov, snažili sme sa podporovať reformu civilnej bezpečnosti, prostredníctvom CSDP, prostredníctvom našich misií Snažíme sa podporovať aj tvorbu pracovných e, miest, e, dobré riadenie a tak ďalej. A našou e, podporou sa snažíme dosiahnuť to, aby tie reformy, ktoré irackí občania naozaj požadujú, aby boli poskytnuté alebo teda realizované plnohodnotne a pamätáme aj na tie globálne záväzky, ktoré v Kuvajte v februári roku 2018 boli dané na tej konferencii pre rekonštrukciu a my naše záväzky plníme, pričom eh, snažíme sa eh, finančne podporovať reformy aj tvorbu pracovných miest eh, v krajine. Dámy a páni, situácia v Iráne, to je tiež vec, ktorú E, teda, teda takto v Iráne došlo e, k tomu zruteniu lietadla, kde bolo viac ako 170 ľudí, vrátanie veľkého počtu európskych občanov. Irán už dnes priznal, že je zodpovedný za toto, e, za toto letecké nešťastie, povedzme. A ako som povedal 11. januára vo vyjadrení, bola to hrozná tragédia, strašná tragédia a opäť chcem vyjadriť účasť e, rodinným príslušníkom obeti a dúfame, že Irán aj naďalej bude plne spolupracovať a e, vykoná vyšetrenie tejto situácie alebo tejto okolnosti transparentným spôsobom. Ten istý týždeň 59 ľudí e, zomrelo počas pohrebu generála Sulejmányho, keď došlo k takej povedzme panike v Dave a ďalších približne 20 ľudí zomrelo pri autobusovom nešťastí pri Teherane a takisto aj ľuďom, ktorí sa týkajú tieto nešťastia, chcem vyjadriť e, alebo chcem kondolovať. A o to dôležitejšie je dnes, aby sme využívali tie nástroje, ktoré e, slúžia na to, aby podporovali bezpečnosť a máme v tomto kontexte aj JCPOE, e, to, čo je nástroj, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska ne, nerozširovania e, nukleárnych e, zbraní a neproliferácie e, jadrových zbraní. A samozrejme, keby Irán mal v tejto chvíli jadrové zbranie, situácia by bola veľmi odlišná. A keby nebolo tejto dohody ECPOA, tak by tie zbranie aj mal. A Irán teraz nedávno oznámil, že posledný krok, pokiaľ ide o znižovanie svojich e, jadrových záväzkov, proste e, pristúpi k nemu, čo je samozrejme negatívna správa, že odstupuje čiastočne od tých záväzkov, ale treba si uvedomiť aj to, čo hovorí IAEA e v tejto súvislosti pokiaľ ide o to, akým spôsobom e, Irán bude tento krok implementovať. Ako koordinátor CPOA ja som bol doteraz v kontakte a som v kontakte so všetkými aktérmi, ktorí sa to týka, pokiaľ ide o diplomatické kroky v budúcnosti a snažíme sa e, naďalej vystupovať jednotne, pokiaľ je to možné. Počuli sme, že dnes e, zahraničné misie Francúzska, Nemecka a Británie vlastne na základe paragrafu 36, čo je ten mechanizmus riešenia sporov e, využili a informovali mňa e, o tom, že sú presvedčení, že Irán nesplňa e, tie záväzky, ktoré podpísal, pokiaľ je o tých 5 krokov a tento mechanizmus riešenia sporov e, dáva, tento paragraf dáva isté proste spôsoby, ako takéto e, sťažnosti, výhrady riešiť. My budeme so všetkými týmito aktérmi e, v kontakte, v diskusii a hovoriť o ďalších krokoch. Chcem tu zvorazniť, že mechanizmus riešenia sporov je v prvom rade proces riešenia problémov, ktoré sa týkajú implementácie danej dohody. Cieľom mechanizmu riešenia sporov preto bude nájsť riešenia a vrátiť sa k, plnom, k plnému súľadu strany Iránu, pokiaľ ide o e, rámec tejto dohody. Nie je to záležitosť, že by sme mali dávať nejaké ďalšie sankcie. Ako už e, niektoré e, médiá spomenuli, všetci zostávajúci účastníci tejto dohody jasne hovoria o tom, že chcú túto dohodu ECPO a naďalej udržať a že chcú E, naozaj mm, zo všetkých síl zachovať. Naša pozícia v tejto e, otázke je jasná. My si myslíme, že bez tejto dohody by sme jednoducho nemali k dispozícii dôležitý nástroj v rámci medzinárodnej architektúry neproliferácie a tým by sa nám e, zhoršila situácia v oblasti bezpečnostnej v danom regióne. Keby sa tá dohoda ďalej nenaplňala, situácia by sa iba zhoršovala táto eskalácia, ktorú sme v tom regióne v poslednom čase videli, má širšie e, regionálne e, rozmery. Máme tu napätie v Iraku, ktoré reflektuje e, viaceré fraktúry v danom regióne a je tu istý potenciál, aby tieto ovplyvnili zložité situácie, ktoré v regióne máme, či to je Syria, či to je Libanon, či to je Jemen alebo ďalšie krajiny na Blízkom východe. Inak povedané, ide tu o veľmi veľa aj pre Irak, aj pre celý e, región, aj pre celý svet nakoniec. A samozrejme platí to aj pre nás. A v tomto kontexte už e, boli alebo zazneli isté výzvy, aby Európska únia bola aktívnejšia. My komunikujeme so všetkými, so všetkými aktérmi, ja teda naozaj hovorím doslova so všetkými a my ako skupina nie sme vnímaní ako e, niekto, kto v skutočnosti má nejakú skrytú agendu, nepriznanú agendu. Naši partneri nás naozaj e, vnímajú ako niekoho, kto je vždy, alebo vystupuje v prospech dialogu, v prospech mieru, e, v prospech mierového riešenia prípadných sporov. Ako som už povedal na úvod, piatok som zvolal mimoriadne stretnutie Rady ministrov zahraničných vecí a Počas toho stretnutia som opäť zdôraznil, že chceme eh, alebo vyzývame na okamžitú deeskaláciu situácie a na opatrné kroky zo všetkých stran a nadalej chceme podporiť eh, nezávislosť teritoriálnu alebo územnú celistvosť a suverenitu Iraku a zdôrazňujeme, že podporujeme partnerstvo s Irakom a takisto ďalej podporujeme aj stabilitu a rekonštrukciu tejto krajiny. Takisto zdôrazňujeme, že naďalej chceme zachovať dohodu ECPOA, ktorá, a sme o tom hlboko presvedčení, je v našom záujme, v našom spoločnom záujme aj u nás v Európe, aj aktérov v danom regióne, pokiaľ chceme mier a bezpečnosť. A takisto e, sme jasne povedali, že trvalé, trvalé riešenie e, prebiehajúcej krízy môže mať iba regionálny rozmer a že my naďalej budeme podporovať úlohu, ktorú e, môže EÚ v tejto oblasti vykonávať. S podporou rady a komisie teda osobne budem angažovaný naďalej vo všetkých týchto témach, ako som už povedal. Budem sa rozprávať e, so všetkými aktérmi, doslova so všetkými, budem cestovať tam, kam bude treba a teším sa na ďalšiu spoluprácu aj s vami na prospech e, prosperity, bezpečnosti v danom regióne, pretože e, to, čo sa v poslednom čase stalo, bohužiaľ e, negatívne túto bezpečnosť ovplyvnilo. Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ďakujem vám za to, ako ste nám komplexne situáciu mm, vysvetlili a začneme s rozprávou kolega Gáler. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda, zdieľam váš názor. My, Európania, musíme byť aktívnejším maklérom v tomto regióne. Po tom, čo sa tie udalosti, po čo udalosti eskalovali v Bagdade, v Teheráne, mohli sme prispieť rozhovormi, rokovaniami, kde deeskalácii. Americký minister obrany Esper predostrel svoje odborné stanovisko, pokiaľ ide o prípadné ohrozenie amerických osôb. K tomu nie čo dodať. Mm, boj proti IS tam ešte nie je e, dokončený v Iraku. Potrebujeme iracký štát, ktorý nie je len bábkou Iránu. Privítal by som, aby členské štáty v rámci NATO alebo bilaterálne mohli pokračovať v podpore irackých ozbrojených síl. Mali by ste v tomto zmysle aj vy využiť svoje kontakty ku Iraku a pomôcť. Eh, pomôcť zabezpečiť dlhodobú eh, pomoc. Ľudia v Iráne sú rozhorčení eh, z, zo zostrelenia civilného lietadla. Tri dni to tajili. Hm. Irán hm, musí však sa teda situáciu snažiť nejako e, napraviť. Najlepšie by bolo, ak by akceptoval oficiálne situáciu, vrátiť sa späť k dohode nešírenia jadrových zbraní a to by nám umožnilo vyhnúť sa ďalším sankciám. Dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k nejakému riešeniu v rámci aktívneho mechanizmu na riešenie sporo. Ďakujem pani Piri my e, Európania sme opäť raz postavení pred hotovú e, vec. Americká administratíva, Irán sa zahrávajú s globálnou e, bezpečnosťou a my e, e, sa potýkame s možnými e, riskami. Je tam celá séria provokácií zo strany USA, odkedy sa Irán stiahol z dohovoru o nešírení jadrových zbraní a to malo dopad na stabilitu v regióne. Je potrebné podporovať vaše snahy o deeskaláciu situácie. Mm, je to o to dôležitejšie mm, pretože eh, bol spustený aj mechanizmus na riešenie sporov eh, prípadné stiahnutie sa amerických ozbrojených zložiek pre nás môže znamenať len eh, jedna vec. Musíme sa snažiť zabezpečiť naše, našu bezpečnosť a naše vlastné zájmy. Samozrejme aj my chceme vysloviť úprimnú sústrasť sú E, pozostalým e, po obetiach e, leteckej havárie a chceme transparentné vyšetrovanie iránskej postup proti mierovým protestujúcim nie je na mieste. EÚ sa musí naďalej zasadzovať za jednotu a demokraciu v Iraku a ak bude potrebné, je, musíme naše snahy ešte zintenzívniť. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Hilde Waldmans. Poprosím, aby ste hovorili do mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán vysoký predstaviteľ Európskej únie. V tejto rozprave nejde len o to, ako bol odstránený generál Sulejmany. Tu ide aj o to, ako aj rada sa napríklad aj dnes vyznamenala tým, že vôbec nie je prítomná a tak neprítomná ani tam. Ehm, Európa sa len pasívne prizerá a my sa len stlače dozvedáme to, čo podnikajú naši hlavní spojenci USA a môžeme len hádať, čo sa udeje ako nasledujúce. A keď e, teraz e, sme svedkami situácie, e, ako bolo zostrelenie ukrajinského lietadla, kladieme si otázku, ako ďalej. Samozrejme, Irán sa nemôže nikdy stať e, jadrovou veľmocou a ďakujem vám, že ste tak zavčasu sa v tomto zmysle vyjadrili, pán vysoký predstaviteľ. Ale e, zdá sa, že e, islamský štát tam opäť získava navrh. Máte pán e, komisár, dobrý inštinkt v tomto smere a mali by ste sa postarať, aby Európska únia prevzala dôležitú úlohu na Blízkom e, východe, aby komisia pani von der Leyenovej nebola opäť obeťou veľkej migračnej e, vlny. A teda musíme niečo podniknúť. Pán Borel, bolo by dobre, keby ste odleteli do Teheránu a potom do Washingtonu a vysvetlili jednotným európskym svojim hlasom naše stanoviska, pretože európske záujmy sa neprelínajú s americkými či ruskými. A keď niekto má zastupovať európske záujmy, potom ste to vy e, a my vás v tom podporujeme. Pán kolega Ernest Urtasan. Ďakujem pekne. Áno, to, čo spravili Američania, keď zabili generála Sulejmana, takmer Ehm, extrémne skomplikovať situáciu v celom regióne. A to ešte hovorím diplomaticky. A teraz to vyzerá, že nakoniec to chcú Američania uzavrieť s e, takým, povedzme, európskym riešením. To je dohoda s Iránom, čo je vlastne jediný spôsob, ako zabraniť ďalšej jadrovej eskalácii. A navyše je to rámec, ktorý nám umožňuje aj s Iránom hovoriť aj o ľudských právach, čiže všetci uh, hovoria, že treba o tom hovoriť a to je vlastne aj v tom ECPOA uvedené. Čiže je tam istý ten mechanizmus riešenie e, sporov. Samozrejme, dá sa to čítať e, dvoma spôsobmi. Niekto to chce proste dostať na bezpečnostnú radu a teda tú dohodu tam nejakým spôsobom zachrániť, ale dá sa to vnímať aj ako spôsob, by e, Irán svoje záväzky e, dodržal, ale zároveň e, nejakým spôsobom vlastne je to prepojené na tie sankcie, ktoré dnes veľmi výrazne dopadajú na Irán a vlastne ovplyvňujú situáciu v krajine. Takže naozaj ide o veľa. Ďakujem. Monsieur Rivière Sharon. Pán Rivier Sharon, ďakujem pekne. Medzinárodné spoločenstvo legitímne má obavy v súvislosti s navýšením napätia v Iraku po tom, čo Američania zautočili e, na a teda zabili toho iránskeho generála a teda aj po tom, čo sa stalo teda samozrejme ešte v tých predchádzajúcich e, dňoch e, islamistický fundamentalizmus, či je sunnický alebo šítský, Eh, je eh, relevantný faktor a ako vždy Európska eh, únia sa ukázala, že je neefektívna. Za každým sú to v končnom sledku členské štáty, ktoré tieto veci riešia najlepšie. A keď si prečítam napríklad, čo povedal kolega z výboru CD, kde oni povedali de facto, že E, vlastne ako keby Irán vôbec nebol zodpovedný za to lietadlo, ktoré pritom oni zostrelili, tak e, ja naozaj neviem, toto určite si my e, nemyslíme. Treba bojovať proti islamistickému fundamentalizmu, či je šítsky, či je sunnický, treba bojovať proti terorizmu a podporovať kresťanské menšiny v danom regióne, pretože tie sú našim teda prepojením s civilizáciou a s nami. Ďakujem pekne, pani Fotiga. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán eh, vysoký predstaviteľ, pán podpredseda, dovolte mi, aby som sa odpichla od iného eh, bodu. Zmrazenie eh, fondov ako výsledok stiahnutia sa z dohody však nemá dopad teda mm, na k leptokratov na eh, to, akým brutálnym spôsobom eh, boli potlačané eh, protesty, mírové protesty Iránčanov dochádza k financovaniu na podpore teroristických organizácií a k vývoju programu jadrového programu balistických eh, rakiet, nehovoriac o, o testovaní eh, rakiet stredného doletu ktoré eh, boli vystrelené smerom na antidaešovské základne a a ktoré tiež zostrelili ukrajinské lietadlo. Napriek tomu všetkému aj ja osobne e, verím v deeskaláciu. A myslím si, že spustenie e, tohto mechanizmu je to najmenej, čo môžeme urobiť z tých všetkých e, možných vecí a dúfam, že nájdeme aj iné nástroje. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ernst má slovo. Dnes e, chcem povedať nasledovné. Ľudia v oboch krajinách sú nespokojní e, so svojou situáciou, s vládami, pretože sa e, tam používa brutalita, ľudia majú strach pred vojnou, ale ľudia majú aj dosť dirigovania aj zo strany západu už asi 100 eh, rokov. To vedie k tomu, že eh, sa bráni stabilite a eh, samourčeniu týchto národov. Najprv kolonizácia, potom destabilizácia, k čomu to viedlo. To vidíme dnes. No, America First to nie je len vynález Donalda Trumpa, to už poznáme dávno. A má to dopad na národy v týchto dvoch krajinách. Je potrebné ich rešpektovať a nie páchať politické vraždy a tweetovať v perštine nejaké správy. Rozumná politika vyzerá inak. Ak parlament vyžaduje stiahnutie zahraničných zahraničných e, vojenských zložiek. Potom je to volanie po nezávislosti, aby sa konečne e, situácia vzala do vlastných rúk a v tom by sme ich mali podporiť. Ďakujem pekne. V prvom kole posledným rečníkom je kolega Kostas Papadakis. Ďakujem. E, je potrebné Eh, odsúdiť eh, americké útoky eh, na Irak. Obeťou je iracký ľud. Je potrebná aj podpora zo strany NATO a zároveň chceme deeskalovať konflikt. Myslíme si, že tieto zásahy, aké boli v minulosti v Jugoslávii, v Sýrii, um, idú na úkor obyvateľstva. A ja by som rád vyjadril sústrasť pozostalým obetiam zostreleného ukrajinského e, lietadla. E, naša vláda podporuje e, postup e, e, Spojených národov. No, mnohí, e, mnohých sa to u nás týka, pretože na Grécku máme aj vojenskú základňu a istá základňa u nás má byť čoskoro zavretá. Rád by som poprosil všetkých rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo, a teda informovať vás eh, chcem, že eh, všetci máte mm, len jednu minútu na svoj príspevok, tak ako eh, sami dobre viete. Nechcem to opakovať u každého rečníka opätovne. Pani Sárasky teda má teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Kazan Soleimani bol teroristom Myslím si, že nikto o tom e, nepochybuje a nesmúti. Treba si uvedomiť aj konsekvencie tohto útoku. E, nasledujúce dianie e, nám ukáže, aká bude budúcnosť v tomto fragilnom regióne. Protesty Teheránu do Bagdadu ukazujú, e, že e, ľuďom e, vadí miešavanie sa Iránu do irackých záležitostí. Chcú vziať osud do vlastných rúk. Potrebujú našu pomoc, potrebujú stabilitu a suverenitu. Ako predsednička delegácie do Iráku by som chcela požiadať, aby ste nám povedali, povedali, aké e, um, akcie plánujete, um, pokiaľ ide o tento región. Ďakujem. Pán Dominik e, Ruiz de Vesa. Ďakujem pekne. Ďakujem, e, pán kolega, za vaše slova. Naša skupina s vami plne súhlasí. Naozaj treba znižovať napätie v regióne a zabiť generála Sulejmanyho má e, teda mohlo mať dôsledky, ktoré by boli bývali ešte oveľa dramatickejšie než tie, ktoré našťastie e, nastali relatívne e, v obmedzenej miere. Je to region, ktorý je veľmi dôležitý aj pre našu bezpečnosť a bolo by veľmi dôležité zfunkčniť eh, ten mechanizmus tzv. Instexu, aby sme eh, mohli eh, obchodovať s Iránom a teda nehľadiť na tie sankcie USA. Potom máme tu ten mechanizmus riešenia sporov. Je to veľmi logická vec v kontexte toho, že Irán nesplňa niektoré záväzky a teda oznamuje, že aj niektoré ďalšie nebude splňať, ale nesmieme zabúdať ani na to, že Irán je autoritársky režim, ktorý eh, zabíja eh, protestujúcich, ktorý podporuje milície v krajinách ako Irak, eh, Jemen alebo ďalšie. Takže treba tlačiť na, na Irán takisto, aby prestal tieto aktivity vykonávať. Ďakujem. His... Ďakujem pánovi Borrellovi za vyhlásenie a potvrdím jeho vyjadrenie, ktoré sa týkajú státy životov a takisto tých, ktorí prišli o život Eh, v leteckej tragédii. Eh, samozrejme chceme diplomáciu, ktorá vychádza z pravidel, tá je vždy lepšia ako náhodné urážky a tweety, ale bola EU konzultovaná predtým, pokiaľ je o túto dôležitú iniciatívu eh, troma vlastnými členskými štátmi a chcem sa spýtať, chcem si overiť, že nehral Brexit, Spojené kráľovstvo nehral Brexit s týmito krajinami tým, že zabranilo nejakému zapojeniu efektívnejšiemu Otázka je, či britská vláda dostatočne čeli eh, snahám Trumpa v tomto regióne, lebo tak sú eh, zúfali, keď sa ho snažia, eh, sa mu snažia zalúbiť. A tvrdilo sa, že Spojené kráľovstvo ešte stále sa angažuje v otázkach ICPOA a tejto dohody. A dúfam, že to tak skutočne bude a že EU bude zohrať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o deeskaláciu a že pochopíme že na všetkých stranách je potrebné dať priestor na vyjadrenia bez toho, aby sa museli strany báť nejakých neprimeraných e, zásahov. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Hanna Neumann. Milí kolegovia, EÚ by mala využiť tento mechanizmus na riešenie sporov, aby zachránila tento deal s Iránom a my by sme mali podporiť naše snahy a zapojiť ostatných regionálnych aktérov do DASK deeskalácie situácie. Už to bolo spomenuté. Ja chcem spomenúť ďalší dôležitý aspekt. Zabitie generála Sulej e, Maniho e, teda hrozí, že zatieni e, volanie tých, ktorí volajú o Mm, po spravodlivosti, ale od piatku sú opäť na uliciach a sú ešte hlasnejší. A chcem, aby EÚ konala aj v tejto veci, aby ich ochránila pred násilným e, zabitím, aby e, sa postarala o to, aby e, zbrojené zložky opustili Irán aby sme pomohli irackému režimu. Máme dočinenia s veľkou e, politikou, ale nikdy sa tento región neočistí, ak e, tí, ktorí sú na uliciach, budú umlčaní. Pán kolega Jak e, Madison. Ďakujem pekne. Najskôr sa chcem poďakovať predrečničke, pretože ona veľmi tieto veci približila, tieto vážne Musíme si ozrejmiť, že islamský režim eh, bol eh, skutočne podriadený Tehránu a nebolo to len pár eh, rokov, čo o tom vieme. Viac rokov sme sa snažili s Irančanmi zabezpečiť presadzovanie právneho štátu, naše hodnoty, ale vidíme, že to nebolo príliš úspešné. A teraz, keď Američania eliminovali, vyradili jedno z hlavných predstaviteľov Iránu, ktorý bol zodpovedný za boji proti teroristickým organizáciám, aj teda v Jemene, v Izraeli, mnoho Európanov hovorí, to nie je akceptovateľné. Musíme mm, dať trest ako Američania. Musíme pripomenúť, že Američania e, v tomto prípade sú našimi spojencami. Je tu jednoduchá otázka. Pôjdeme na stranu Američanov, aby sme zachovali stabilitu a vidíme, že to nie je neúspešná stratégia, pretože Irančania sa zrakli, e, zlakli amerického vplyvu. Mali by sme ich preto viac podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta. Akceptujete modrú kartu? Ako vždy. Pán Kolunko, chcem sa spýtať, e, keď nie je vojnový stav, nieko, zabitie niekoho, e, predstaviteľ, oficiálny predstaviteľ krajiny v inej krajine, to je v rozpore s medzinárodným právom. Ste za dodržiavanie medzinárodného práva alebo nie? Moja otázka. Ja, kolega Madison. Kolega Madison e, súhlasím s vašim výkladom medzinárodného práva. Je to v rozpore s medzinárodným právom, keď sa rozhodnete eliminovať jedného z predstaviteľov, popredných predstaviteľov terorizmu. Naozaj je to porušenie medzinárodného práva, to si nemyslím v Bagdáde e, bol útok na americké veľvyslanectvo. Je to útok proti krajine, proti suverénnej krajine. A Iránci nikdy nepovedali, že neboli zodpovední za tento útok. Ak teraz ja poviem, e, ak sa opiam teda medzinárodné právo ako vy, tak e, ja poviem, že je to plne v intenciách medzinárodného práva, že ochraňovali vlastnú krajinu v Bagdáde, kde mali právo byť. A pani Sita Kanko. Ďakujem. Iránska kríza je prvým testom novej geopolitickej komisie. E, porota zasadla a bude posudzovať, či to zvláda komisia. Všetci súhlasíme, že generálu Sulemány nám e, bude chýbať asi tak ako bolesť zubov. Jeho smrť e, prišla po rokoch brutálnych akcií, aktivít a po týždňoch iránskych eskalácií. Avšak odtedy e, Spojené štáty sa naozaj e, vyhli vojne, dokázali sa vyhnúť a to len náhodne, nie stanovenou stratégiou EÚ právom, snažila sa o deeskaláciu a snažila sa utlmiť iránsku reakciu. Bohužiaľ, 176 nevinných ľudí sa stalo obeťou tejto situácie Teraz e, je príspevok EÚ dôležitý. E, nie je možné sa nechať unášať e, zastrašovaním Iránu. Musíme pokračovať snáho deeskaláciu. Musíme dostať Irán späť za stôl a predísť ich jadrovým ambíciám. A je nevyhnutné, aby Irak zostal súčasťou koalície boje proti ISISu. Teda, no, tak na to, aby sme dostali všetkých za stôl, to si bude vyžadovať skutočne kvalitné líderstvo EÚ. A teraz to nevidím. Ďakujem pekne. Mick Wallace. Ďakujem, pán predseda. Šialené rozhodnutie Spojených štátov vykonať nezákonné zabitie, takýto atentát na Soleimányho a Abu Mandi Abandeza a iných, to je len najnovšie svedectvo v skutočnosti, že Spojené štáty sú najviac destabilizujúcou silou, ktorá v súčasnosti je prítomná na planete. Spojené štáty a ich prívrženci eh, bojujú proti terorizmu, keď eh, zhadzujú bomby a iné, ale tu na eh, vyradili zri, tak povedať, z ľudí, ktorí bojujú proti ISISu a proti teda islamskému štátu viac ako koľvek, ktorých poznáme. Požiadali o to, aby opustili Irak. Ako to spravia? Uznajú to demokratické rozhodnutie? Hovoria o tom, že do Iraku priniesli demokraciu a teraz by ju mali teda rešpektovať. Pán komisár, nesúhlasíte so mnou v tvrdení, že región bude bezpečnejším miestom, keď už tam Američania nebudú? Hovoríte o tom, že Irán nerešpektuje dohodu o vystúpení z jadrového programu. Pýtali ste sa niekedy podobné otázky Izraelu? Prečo pre Boha Európa neukáže troška odvahy a prečo sa nepostaví terorizmu Amerike? Ameriky? Ďakujem pekne, pán podpredseda Castaldo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nový rok je v znamení takýchto dramatických udalostí E, takéto cieľené zabitie zo strany Pentagonu, pokiaľ ide o generála Soleimányho e, a takýto oslabenie Ajatola Chomeniho, to je nezodpovedná nelegálna e, aktivita z pohľadu medzinárodného práva a okrem toho vykonaná na území tretieho štátu, nezávislosti teda Iraku. Napriek tomu nie je možné si predstaviť, teda, že bez, je to bez nejakej stratégie na strane Trumpa. Ide o takéto veľmi divoké, divoké síce rozhodnutie divoko vyzerajúce, ale je za tým určite strategická, strategická úvaha. Aká môže byť naša európska, e, európska úloha, európsky príspevok, e, pokiaľ ide o takéto masívne zásahy a pokiaľ ide o masívne e, ochromenie európskej ekonomiky prostredníctvom sankcií, E, my naozaj e, sa dostávame do takej rokovacej špirály, ktorá stojí pred nami a myslím si, že musíme e, pozitívne reagovať na administratívu Zarifa, musíme zohrávať úlohu mediátorov a musíme to robiť rovnovážne a takisto musíme zabezpečiť návrat k tej dohode o odzbrojení jadrovom, tak aby sa veci dali na poriadok. Ďakujem. Pán Radoslav Sikorský. Pán eh, predseda, ja som skôr na strane tých, ktorí sa domývajú, že Spojené štáty právom eh, eliminovali generála Soleimányho, ktorý bol eh, organizátorom terorizmu v regióne bez hamby celé roky. Soleimani, teda generál Soleimani je stelesnením problému, ktorý máme s Iránom a síce, že tejto krajine šíril utopiu v podobe teokracie v takomto 21. storočí a to je problém, ktorý máme s Iránom. Pričom niekedy e, máme dočinenia s režimom, e, jeho povaha zabraňuje Iránu stať sa normálnym, zodpovedným aktérom. Iránsky ľudia opäť protestujú, chceli by žiť v normálnej krajine. Áno, mali by sme urobiť, čo je v našich silách, aby sme pomohli, ale nemali by sme e, preháňať s tou pomocou, pretože môžeme spraviť naozaj len veľmi málo hlavne keď eh, konáme eh, v rámci národných stratégií alebo na národnej báze. Je to hra, v ktorej ide oveľa. V krátkodobom horizonte sa zdá, že Trumpovi to vyšlo, že zvíťazil, ale eh, bude to vyžadovať zjednotený prístup Európy a takisto aj podporu vás, pán vysoký predstaviteľ zo strany členských štátov. Ďakujem. Danke, Sven Mixer. Ďakujem pekne, pán Mixer. Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme boli svedkami, ako Irán a Spojené štáty sa pustili do nebezpečnej špirály eskalácie. Vyústilo to až do zabitia Soleimányho a takisto zostrelenia teda ukrajinského lietadla. E, dve veci by som rád pomenoval. Nikto nemôže poprieť, že Soleimány zohrával veľmi deštruktívnu úlohu v rámci regiónu a že naozaj e, na, na, na jeho vrúb ide veľa nevinných životov. Po druhé, myslím si, že Európa potrebuje Spojené štáty, ktoré sa budú plne angažovať na medzinárodnom poli a ktorí sa budú vedieť postaviť tyranom a šikanátorom. Takisto je nevyhnutné a kritické, aby Spojené štáty e, zohrávali túto úlohu e, zodpovedným spôsobom, plne v súlade s medzinárodným právom, medzinárodnými normami. Okrem toho, keď budú prijímať aktivity, kroky, ktoré majú takéto monumentálne dôsledky, tak e, je, bolo by dobre, keby tieto aktivity boli súčasťou komplexnej stratégie. Taký konflikt, ktorý by ďalej vyvedol k tej špirále, násilia a k problémom, to je posledné, čo potrebujeme. Ako EU musíme využiť tých málo pák, ktoré máme k dispozícii, aby sme deeskalovali túto mimoriadne explozívnu situáciu a mali by sme dať dôveru do rúk vysokého predstaviteľa, aby pracoval na týchto veciach vrátane zachovania VCPO pri živote. Thank you very much now for... Ďakujem pekne. Minúta pani Lezol. Už 10 ročia spôsobuje Irán krízy na Blízkom východe, ale v poslednom čase sa tá situácia ešte zhoršila a ťažko si vieme povedať, ako sa z tejto krízy dostaneme. Eh, iránsky eh, režim sa hlavne snaží o to, aby samotný prežil za akúkoľvek eh, cenu. A to, čo spravili Američania, tiež situáciu zrovna nezlepšuje. Vojna v Jemene pokračuje. E, Libanon je tiež destabilizovaný v krajine, teda v Iráne samotnom, dochádza k brutálnej represii a tak ďalej. A e, treba, aby sme e, si pripomenuli, aké sú naše priority. Neproliferácia, boj proti islamskému E, štátu. To sú tie hlavné e, príležitosti, ktoré všetci máme, čiže konajme a nesledujme už iba e, nejakú situáciu, ktorá by sa mohla v našom bezprostrednom susedstve výrazne zhoršiť. Ďakujem pekne. Ďalej pani Rauet. Pán vysoký predstaviteľ, kolegovia, ako Aristoteles už hovoril, E, môžu nás viniť len za to, čo e, je na nás. Ale čo, máme, na, čo ide na, na, náš, na naše tričko? Situácia, ktorá sa deje v Iráne, e, nás vyzýva k tomu, aby sme sa zamysleli nad touto záhadou. Opäť Ukrajina sa ocitla v pozícii príjemcu takýchto postranných škôd, ktoré sa len ťažko dali predvídať. Ako nadšenie by sme mali, mali sa pridať na stranu občanov Iránu, ktorí sa postavili režimu a vojenským predstaviteľom, a majú, keď ich majú zodpovedných za e, zostrelenie toho lietadla. E, ľudská chyba sa môže zdať ako istou, istou čiastkovým ospravedlením, ale zároveň e, malo to byť súčasťou prevencie. Na druhej strane niektoré aktivity nie sú ani náhodné, ani ospravedlniteľné a kde agresia predchádza sebaobranu, tak nemali by sme sa zdráhať udeliť, tak povediať, tú, tú zodpovednosť. Hlavne, keď ten páchateľ bol raz našim spojencom. E, Deaskaleciu musí mať na zodpovednosti agresor a nie len tí, ktorí majú pokušenie na odplatu. Ďakujem pekne, pán Mariany. Ďakujem pekne. Ja samozrejme e, som nie nejakým sympatizantom či irackého režimu, ktorý padol v roku 2013, ani dnešného iránskeho režimu, ale e, to, čo robí Amerika e, od roku 2003, čo spôsobila e, v tom čase na základe tých pôvodných fake news o zbraniach hromadného ničenia. Teraz sa nám to opakuje s Iránom. Nebolo nejako dokázané, že Irán nedodržiava tú e, dohodu, čiže opäť e, sa zvyšuje nebezpečie v našom e, regióne. My opäť nedokážeme nezávislo konať. Tie sankcie stále tu platia a teda majú aj dosah na tieto krajiny, aj na obyvateľov v tomto prípade Iránu my nemôžeme obchodovať eh, s krajinou, obchádzať tie sankcie a eh, čo je horšie ako diktatúra, to je anarchia a to je to, čo my eh, sme pomohli i nainstalovať v tomto regióne a dnes za to platíme vysokú cenu v podobe teroristických útokov. Ďalej, pán Zahradil, ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Vidíme Iránčanov protestovať proti teokratickej diktatúre, eh, ktorá vraždí vlastných ľudí, tak ako sme videli predchádzajúce generácie Iráncov eh, protestovať proti diktatúre niekdajšieho šáha. A my toto volanie po slobode musíme počuť. A vidíme takisto režim ajatolahov, eh, ktorí usilujú o regionálnu hegemóniu, o prevrátenie mocenskej rovnováhy v celom regióne, o vytvorenie koridoru z Teheránu až po Stredozemné more, ovládnutím Iráku, Sýrie aj Libanonu Generál Soleimani bol vojenskou tvárou tejto stratégie a tieto ambície Iránu ohrozujú samotnú, ohrozujú samotnú bezpečnosť Európy. Je na čase to zastaviť, je na čase zastaviť a opustiť politiku apizmentu, opustiť politiku pani Mogheriniovej, je na čase voči Iránu pritvrdiť a e, dať ich do patričných hraníc. Ďakujem. Medzi. Ďakujem pekne. Minúta pán eh, senior Barena Arsa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Politické zabitie generála Sulejmányho eh, vygenerovalo eh, špirál násilia nielen v Iraku a v Iráne, ale v celom regióne. A teda je to istý nový druh, druh studenej vojny, takéto proxy vojny, ktoré niektoré veľmoci aj v danom regióne sú schopné a ochotné hrať. My Chceme ako parlament vždy podporovať prosperitu a stabilitu v danom regióne a nejaké výzvy v prospech embarga, to by sme nemali akceptovať. Vždy v histórii to viedlo iba k trestaniu ľudí, ktorí už aj tak na tom boli z hľadiska ekonomického najhoršie. My musíme vyzvať aj európske krajiny, aj USA, teda tie krajiny, ktoré majú jednotky v Iraku, aby e, z krajiny odišli, tak ako si to iracký parlament vyžiadal a mali by sme E, takisto odsúdiť tú, to nedodržanie medzinárodného e, práva, ktoré predstavuje zabitie generála Sulejmányho. A toto e, samozrejme celé by malo ísť tomu, aby sa intervencionizmus ako taký postupne ukončoval nielen americký, ale aj ten európsky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu? Pani Benjumea Benjumea? Sí, sí, sin ningún problema. Ale áno, v poriadku, veľmi rád. Nech sa páči, pani Benjumea Benjumea. Gracias, presidenta. El señor Barrena aquí sentado. Ďakujem pekne. E, vy ste boli odsúdení, pán kolega, španielským súdom za to, že ste boli členom teroristickej skupiny ETA. Vaša teroristická skupina zavraždila viac ako 800 ľudí v Španielsku. Máte 300 zločinov, ktoré ešte stále neboli e, súdne doriešené. Takže, pán kolega, spýtam sa vás, vy odsudzujete alebo neodsudzujete terorizmus ETA, násilie tejto teroristickej skupiny, pričom vy ste bol jedným z protagonistov tohto násilia. Takže pýtam sa vás tu v parlamente, či odsudzujete takýto terorizmus a či pán Barena je členom skupiny Bildu, ktorý, e, strany Bildu, ktorá tiež umožnila e, vymenovanie do funkcie premiéra Sancheza v Španielsku. Nech sa páči, pán Barena. Vážená pani kolegyňa, vy rozprávate zase, že sa v Baskicku za posledných 10 rokov ako keby nič nezmenilo, ale predsa ETA už neexistuje, politické násilie už nie je, minimálne zo strany Baskickej a my chceme tento cyklus uzavrieť uznaním všetkých e, obetí a koniec e, uväznenia ľudí, e, ktorí sú tam uväznení z politických dôvodov. Vy nie ste, vy, alebo nevstupujete v duchu nejakého zmierenia a vaša strana tiež nie, čiže prosím vás, buďte a snažte sa konať takýmto spôsobom, aby eh, sme mohli mať baskickú zmierenie, tak ako to naši ľudia želajú. Pán Sinči, nech sa páči. zadnji događaj u Iranu i dianie v Iráne a Iraku ukazujú, aká arogantná je e, e, politika USA. Je arogantné napadnúť krajinu, s e, ktorou nie ste vo vojne. Je arogantné že eh, eh, tam trpeli civilisti. Eh, Amerika na nič neodpovedá, prečo by to aj ja urobila. Ide tu vlastne vyjadrenie Majka a, a, a Pompea a, a cieľ e, demontovať vládu. A prečo? Aby sa vyhli e, rozprave vo svojom kongrese. E, čiže dôverohodnosť nie je najsilnejšou stránkou USA. A spomeňme si na Georgia Busha a jeho dohovor. Už a, a, Mm, arogancia je e,